vyjadrením vôle občanov. Ide e, o to, že naozaj je potrebné e, lepšie zintegrovať ukrajinskú, e, ukrajinské obyvateľstvo. Ďakujem a teraz má slovo kolegyňa Kolárska Bobinska na dve minúty. Ďakujem, pani przewodnicząca.